Dobré odpoludne prajem. Ešte raz dobré odpoludne, vážení kolegovia a kolegyne. Ešte raz, vážené kolegyne, vážení kolegovia. Začneme dnešné zasadnutie. Začneme s našou prácou, aby sme mohli pokryť všetko, čo treba v danom čase, ktorý máme k dispozícii. Dovolte mi predovšetkým pozdraviť vás všetkých a vlastne teraz hneď v náväznosti na zasadnutie koordinátorov vítam všetkých ctených kolegov poslancov, ale aj teda teraz po po tom, čo sa stretávame po augustových prázdninách. Verím, že ten oddych nám všetkým pomohol a že teraz vlastne sme dobili batérie a môžeme pokračovať pri plnení našich úloh, nielen s veľkým nasadením, intenzívne, ale aj s patričným duchom a s veľkým nábojom a radosťou verím, že sme pozitívne nabití, pretože nás čaká program hneď od dnes, ktorý je patrične bohatý. Samozrejme, že náš výbor má vždy intenzívny program. A teraz, tento týždeň vlastne, sa začíname venovať eh, parlamentnej agende a čakajú nás eh, parlamentné skupiny a výbor LIBE má teraz vlastne aj to pravidelné zasadnutie, ale budú nás čakať aj ďalšie, pretože tu požiadavky zo strany viacerých skupín. Bod číslo 1. Schválenie programu. Takže, ak nie nejakých námietok, pokladám ho za schválený teda. Ďalej, oznámenie predsedajúceho. Teda, chcel by som povedať, že koordinátori navrhli, určiť pána Severa Demeru ako spravodajcu pre oblasť liberalizácie víz s, Tajvan, s Tajvanom a pani Mathieu ako spravodajkyňu ohľadne protokolu o implementácii o implement, teda UN Firearms Protocol Implementation Article 10 konkrétne a Okrem toho, pán Moraes bude spravodajcom eh, pre dohodu, ktorá sa týka asociácie Islandu a Norska ku EÚ. Sme veľmi radi, že toto, uberáme sa touto cestou a že nie námietok. Ak teda nie námietok, tak potvrdzujeme týchto spravodajcov. Chcem povedať, že generálny sekretariát parlamentu predložil orgánom parlamentu návrh e, kalendára zasadnutí na rok 2001. Budú k dispozícii v príslušných e, zasadacích priestoroch a samozrejme, že e, budú aj príslušné zložky zaoberajúce sa prekladmi mať tieto informácie k dispozícii. A vždy ich dostanete dostatočne vopred, taktiež Ide o to, aby sme obmedzili e, e, zasadnutia v pondelok ráno a vo štvrtok popoludní v maximálnej možnej miere, aby sme sa teda mohli čo najviac e, proste, aby sme čo najlepšie využili čas. Bod číslo 3 sa týka schválenia predchádzajúcich zasadnutí a teda zápisníc, ak nie výhrad. A vidím, že niekto sa hlási, asi pán Kláves, nech sa páči, pán Kláves. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Um... E, teda ešte mám jednu pripomienku k oznámeniam predsedu. Ak si správne spomínam, jeden z bodov na zasadnutí koordinátorov sa týkal nového systému rozdeľovania bodov pri prideľovaní správ. Mohli by ste nám povedať, či ste to prebrali na najostatnejší schôdzi koordinátorov a ako ste rozhodli? Sú nejaké zmeny v súčasnom systéme a mohli by ste prosím vysvetliť, aké? Ďakujem. Sí, sí, señor Áno, iste. práve eh, sa hovorilo o tomto bode aj na zasadnutí koordinátorov a vlastne to bolo schválené bez pripomienok. Takže eh, vlastne ten systém pridelovania bodov eh, platí a nevidíme, že tu nie je nejaký výnimočný záujem, čiže pridelovanie príslušných spisov a to sa týka vlastne medzinárodných dohôd. A myslím, že to je zaradené ako normálny bod a bolo to prijaté. Pán Klejs, nech sa páči. No, mal by som jednu špecifickú, konkrétnu otázku, ktorá sa týka správ, ktoré, kde vlastne nie je záujem zo strany žiadnej zo skupín. Takže ak žiadne skupiny e, nemajú to záujem, tak potom ako je to s platbou. Keď sú tu nezaradení poslanci, tak ich sa nikto nepýta, či by nemali záujem o takéto správy. A toto naozaj je určitý problém pre nezaradených, pretože sa nemôžu stať ani spravodajcami tým pádom. Mohli by sme sa aj proste opýtať, kedy takéto prípady v budúcnosti nastanú, aby sme sa mohli k tomu potom vyjadriť. Toto je vec, o ktorej sme už vlastne hovorili pri v tom období, keď sme vytvárali tento výbor a hovorilo sa o legislatíve. Ide o to, že pokiaľ ide o tie spisy, eh, ktoré nie žiada žiadna skupina, tak v podstate eh, sem nepridelí žiaden bod. A samozrejme, že pokiaľ ide aj o záujem nezaradených, tak treba zohľadniť stanovisko koordinátorov v takýchto prípadoch. Pán Busutil, nech sa páči, máte slovo. Áno, ak dovolíte, vyjadrím sa k tomu. Ja to chápem tak, že ak žiadna politická skupina nechce nejakú správu, tak tá sa pridelí nejakej skupine bez tých bodov. Ale Vyskytli sa prípady, ja viem o jednom, keď som bol koordinátorom EPP, kde skupiny jednostranne sa rozhodli, že sa vzdajú v prospech skupiny nezaradených poslancov, aby, aby oni mali tiež pocit, že sú nejak súčasťou práce v danom výbore. Takže ja uvítam takýto postoj aj u ostatných kolegov. Ďakujem. Fajn, fajn, ďakujeme za toto objasnenie a aj za to, čo ste práve povedali. Ja to chápem teda tak, že neželané správy sa majú prideliť, teda nebude sa pri tom uplatňovať ten bežný systém bodov. Takže nepôjde o tak povediať, spotrebovávanie bodov a berieme na vedomie vyjadrenie pána Vusutila. Želá si ešte niekto vysloviť svoj názor? Ďakujem pekne, pán predseda. Mm. Mm. Možno ako e, nový e, poslanec Európskeho parlamentu, ktorý je nezaradí, nechápem toto. Prečo vlastne nemáme E, dokonca ani možnosť zúčastniť sa zasadnutia koordinátorov. Pokladám to za nehoráznosť. O tejto veci sa už hovorilo viac než raz. A nemusíme to znova reprodukovať, znova začína túto diskusiu od piky, keď sa začínalo zasadnutie pred rokom, hej, tak sa o tom hovorilo. Ja viem, že pán Alvaro nadniesol túto tému. Ďakujem pekne, len ako poznámku počiaru by som si dovolil. E, dobre, dajte nám nejaké body a my sa s nimi podelíme. O, teda o ne podelíme s inými. Mohli by sme si to nejak otestovať. E, možno by sme mohli otestovať aj hlasovacie zariadenie, pretože ja ešte nemám svoju hlasovaciu kartu naspäť, kde si ostala na dovolenke. Aha, čiže potrebujete technickú pomoc? Spýta sa pán predseda. Momentík, momentík. Dobre, sekundičku strpenia poprosím. Myslím, že všetci sa musíme začať pozerať na tieto kartičky teraz. Vyzývam vás, aby sme si to odskúšali. Či to funguje všetko v poriadku, alebo nie. Takže momentík, prosím. Áno. Tak pokusné hlasovanie. Otváram pokusné hlasovanie. Hlasovanie číslo 1. Funguje to, prosím? Funguje? Príliš veľa zelených hlasuje. O troch viac, než je treba. Ako to, že takáto situácia nastáva? Hm. Skúsime to ešte raz, takže pokusné hlasovanie číslo 2. Začíname, nech sa páči, otváram hlasovanie. Zdá sa, že teraz ešte to stále vyzerá, že zelených je viac o dvoch alebo o troch, pokiaľ ide o hlasy. And, and one... A ešte pokiaľ ide o nezávislých alebo nezaradených poslancov, aj tam je niekto navyše. Čo na to poviete? Takže koľko je takýchto poslancov nezaradených, ktorí majú právo hlasovať v našom výbore? Dvaja sú, hej? Problém je v tom, ako funguje tento systém, zdá sa. Takže, ak problém nevyriešime, tak budeme musieť že, <laughs> poskytovať nejaké špeciálne zľavy. Takže, ak nastane takáto nejasná situácia, tak možno budeme musieť počítať ručne, stručne. Takže Predbežné body sme už prešli, takže ideme k samotným významným bodom. Stanovisko parlamentu ku návrhu rozpočtu na rok 2011. Takže Pane kolegyňa sa ujme tohto bodu, nech sa páči. Budeme aj hlasovať teda. Okay, thank you. Fajn, ďakujem, vážení kolegovia. Začneme hlasovať. Takže sme skúsili, ako funguje ten e, systém elektronicky. Nefunguje teda veľmi, takže asi budeme hlasovať e, s vyhnutím ruky. Začíname prvým bodom, to je 56.08. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 5609, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 5610, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 5611 a 12 sú identické, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 5613 a 14. Prepašte, iba 13. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. 14 odpadá. 56, 15 a 16. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 56, 17. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 18 a 19. Kto je za? Proti. Zdržali sa schválené. 5620, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 21, kto je za? Proti? Zdržali sa? Podľa mňa to bolo zamietnuté. Nemôžeme si to preveriť elektronicky, tak si to budeme musieť prepočítať. Teda ešte raz, kto je za? Prosím, dvihnite ruky zretelne. Proti. Teraz už to je jasnejšie. Kto sa zdržal, teda ten, ten návrh bol zamietnutý. Elektronický systém nefunguje, tak prosím, dvíhajte ruky poriadne, aby sme videli. 56-22, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 56-46. Kompromisný pozmeňovací návrh, kto je za? proti, zdržali sa schválené 56, 23 a 24 a 25 odpadajú. 26 bola stiahnutá, teraz 56, 27, kto je za? Proti? Zdržali sa schválené. 56, 00, 28, 29 a 30 sú všetky rovnaké, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 56, 31, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5601, 32 a 33, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 5634, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 56-35, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 56-36, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 56, 02, 37 sú rovnaké, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 56.05, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 56.38, kto je za, proti, zdržali sa. Zapakujeme si to, lebo to nebolo celkom jasné. Kto je za, prosím, dvíhajte ruky poriadne. Proti. Okay. Kto sa zdržal, prosím? Teda návrh bol zamietnutý. 22 proti, 18 za, 56, 06, to je za. Proti zdržali sa, schválené. 5604, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 5639, prepáčte, ten odpadá. Aj 40 odpadá. 5603 a 5641 sú rovnaké, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 5647, je to kompromisný pozmeňovací návrh, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 56, 42 odpadá kvôli kompromisu. 56, 43, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 56, 44, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 56, 07, kto je za? Proti, zdržali sa, schválené. 56, 45, kto je za? proti, zdrželi sa, schválené. Týmto sa dostávame k návrhu stanoviska. Pozmeňovací návrh číslo 1, pani Veržia, hlasujeme v dvoch častiach, pretože zelení požiadali o hlasovanie po častiach. Najskôr prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmeňujúci návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Trojka, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromisný návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Pozmec na vrči 4 tým pádom odpadá. Teraz budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu číslo 5 s ústnym pozmeňovacím návrhom spravodajcu. Je niekto proti tomuto ústnom pozmeňovacom návrhu? Ak nie, tak hlasujeme o 5 takto ústno pozmenené. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz Pozmeňujúci návrh číslo 6. Kto je za? Proti zdržali sa schválené. Sedmička. Pani Keller, faktická poznámka. Ja mám ústny pozmeňovací návrh, návrh číslo 7. Aby sme tam dodali po, ako bolo uvedené v štokholmskom programe, slova a Lisabonská zmluva. Teda bude to znieť takto najmä tí, ktorí majú nové úlohy, ako bolo zadefinované v štokholmskom programe a Lisabonskej zmluve. Dobre. Sú nejaké námietky voči tomuto doplneniu? Ak nie, tak hlasujeme o sedmičke, tak to je pozmenené. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Osmička. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Deviatka. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To si preveríme. Takže ešte raz, to je za. Prosím, dvihnite ruky. To je proti. Dobre, dobre, bolo to schválené jednoznačne. Teraz návrh číslo 10, kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválené. Kompromisný návrh číslo 2, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Teraz 11 tým pádom odpadá, navršil 12, to je za, proti, zdržali sa, schválené. 13, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 14. Aha, o 14 nebudeme hlasovať, teraz 15, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh číslo 3, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz eh, hlasujeme. Aha, tak predsa len elektronické zariadenie funguje, teda záverečné hlasovanie môže byť elektronické. A každý vidí, ako kto hlasoval. Otváram hlasovanie. Hlasovali ste všetci, prosím, končím hlasovanie. Tento návrh bol schválený veľkou väčšinou, 38 hlasov za, 2 proti, 1 sa zdržal. Ďakujeme pekne. Milí kolegovia, prosím, budeme pokračovať v našej práci. Po hlasovaní prejdeme k ďalšiemu bodu číslo 5, implementa- vykonávacie opatrenia dohody TFTP 2. Je to informačný bod z komisie o opatrenia pre vykonanie dohody TFTP, ktorá bola prijatá hlasovaním, ktoré sme mali na začiatku júla. A potom predseda Búzek napísal predsedovi komisie, aby požiadal komisiu o, týchto, o tieto vykonávacie opatrenia. Najskôr menovanie z predstaviteľa EÚ v rámci článku 12 o dohode, majúc na zreteli e, želanie e, parlamentu vyjadrené v uznesení o vzťahoch e, k, vo vzťahu k menovaniu nezávislého subjektu, ktorý bude dozerať na datové štrukturované operácie a druhý prvok technické modality overovacích postupov v rámci článku 4 a modalitu pre spoločné revízie. Takže to sa urobí 6 mesiacov po vstupe do platnosti dohody TFTP. Takže vítame pána Joakina Dumesmania, ktorý reprezentuje komisiu a týmto mu dávame slovo, nás informoval. Ďakujem pekne, pán predseda. Som veľmi rád, že mám príležitosť vás dnes informovať o poslednom vývoje, ktorý sa týka vykonávacích opatrení dohody TFTP, ktorá vstúpila do platnosti 1. augusta. Plne chápeme váš záujem o, na tom, aby táto dohoda bola vykonaná tak, ako to mali v, v úmysle všetky strany a váš záujem na tom, aby ste boli primerane informovaní o tejto veci. Chcel by som potvrdiť, že komisia pokladá za svoju povinnosť informovať vás pravidelne o tejto veci a zároveň by som vás chcel požiadať o pochopenie toho, že niektoré prevádzkové detaily programov TFTP a fungovanie tejto dohody mm, sa nedajú otvorene diskutovať na tejto pôde. Tam, kde je to potrebné, tak sa musíme e, spoliehať na, tie, na zdieľanie dôverných informácií, ktoré existuje medzi našimi inštitúciami a môžem vám poskytnúť ďalšie informácie o menovaní nezávislých e, kontrolorov prípravy revízneho procesu v rámci článku 14 dohody a o práce Europolu na implementácii tejto dohody. Aby som začal tým nezávislým kontrolorom, najskôr by som chcel povedať, že menovanie tohto nezávislého subjektu v rámci článku 12 dohody eh, je takého charakteru, že jeho práca je technická a spočíva v dohľade na každodennom prístupe a získavaní dát z databasy TFTP bude mať právo zablokovať hľadanie, ak sa nedokáže, že takéto hľadanie je oprávnené a táto osoba nebude identifikovaná. A, a takýto dozorný subjekt bude musieť overiť, či je dostatočný e, prístup medzi nezávislými subjektami a konkrétnymi prípadmi terorizmu. Tiež e, v rámci článku 12 sa má zabezpečiť, že osoba, ktorú menuje komisia, musí byť predmetom bezpečnostných previerok e, zo strany USA. Komisia zverejnila e, oznam o voľnom mieste 12.9. júna. V septembri 8, 15. septembra bol dátum na predkladanie prihlášok a keď e, teda tento proces bude veľmi rýchly a LIBE výbor bude informovaný o celkovej implementácii dohody TFTP, zvlášť pokiaľ ide o menovací proces e, takéhoto nezávislého dozorného úradníka, vrátane zoznamu kandidátov a mien osôb, ktoré budú vybrané. Vzhľadom na citlivý charakter tejto informácie, tieto informácie sa budú poskytovať na základe dôverného charakteru v, sú, v súlade s dohodou, ktorá medzi našimi inštitúciami existuje. Nezávislý dozorný uh, úradník je menovaný na určité časové obdobie, kým bežný náborový proces pre túto pozíciu sa nesfinalizuje. Tak ako to bolo potvrdené vo vyhlásení z minulého piatka komisárky Malstromovej, toto dočasné menovanie sa ukončilo minulý týždeň, hoci vám nemôžem ešte dať meno kandidáta. Môžem vás informovať, že máme všetky dôvody domnievať sa, že tento kandidát má dostatočné skúsenosti, aby si plnil svoje povinnosti, ktoré od neho sa budú vyžadovať v rámci tejto dohody a tento kandidát má súhlas orgánov USA, ako aj všetkých, eh, všetky bezpečnostné previerky a dokonca už začal aj pracovať. Som si istý, že máte mnohé otázky, ktoré sú spojené s fungovaním tohto dohody eh, v jej počiatočnej fáze a v súvislosti s prácou nezávislého dozorného úradníka. Videl som, že niektoré tieto otázky už boli písomne eh, odoslané komisárke Malstromovej a ona čoskoro odpovie na vaše otázky. Pokiaľ ide o revizný proces, ako viete, v rámci článku 14 dohody spoločná revízia tohto fungovania je naplánovaná a prvá sa uskutoční po šiestich mesiacoch od dátumu vstupu do platnosti danej dohody. Táto revízia sa bude týkať hlavne finančných posolstiev a vzdelaných informácií medzi Europolom, Eurojustom, Európskou úniou, tretimi krajinami a implementáciou, efektívnosťou tejto dohody, informácie, ako boli použité ehm, v súvislosti s hľadaním, financovaním terorizmu, ako aj ehm, podmienky ochrany, tak ako je to špecifikované v dohode. V rámci článku 13 Európska komisia predloží parlamentu a rade správu po tejto revízii. Viete, že tá, tento revízny proces e, e, pokrýva zástupcov dvoch e, strán. Jedna z nich bude zástupca členských krajín, ktorý bude de, dezignovaný na základe listu z 5. oktobra v rámci článku 5.8 pán Jakob Konstán píše, že Zástupcovia ochranných eh, organizácií z Nemecka a Belgická budú revidovať tento proces a začneme s týmto revizným procesom v rámci budúceho mesiaca a budeme konzultovať s týmito zástupcami predtým, ako rozhodneme o postupe revízie spolu s orgánmi USA. Samozrejme, že chceme zabezpečiť, aby otázky, ktoré ste už predložili alebo by ste nám mohli v budúcnosti položiť, sa preberú počas revízneho procesu a tiež to, že tieto otázky budú zodpovedané v maximálnej možnej miere v správe, ktorý sa, ktorá sa vypracuje potom, ako sa ukončí revízny proces poprvýkrát. Teraz k úlohe Europolu. Od 1. augusta Europol je plne pripravený plniť si úlohu, ktorá bola uložená zákonodarcom v rámci daného časového rámca, zvlášť pokiaľ ide o technické modality pre Europol a overovacie procesy, ktoré sú nutné na základe článku 4 dohody medzi komisiou a orgánmi USA 13. júla po konzultáciách s Europolom. Tieto technické modality sú spojené s vytvorením jednotky v rámci Europolu, prvky potrebné pre overovacie procesy, ako aj bežné trvanie overovacieho procesu, bezpečnosť, dôverný charakter a s tým spojené, spojené ustanoveniu, ako aj rozhodnutia v rámci článku 4. Dokument je klasifikovaný ako dokument, ktorý má obmedzený prístup, ale možno sa k nemu dosta- dostať na základe bežných postupov o klasifikovaných informáciách. Z praktického hľadiska nová jednotka sa vytvorila v rámci Europolu, aby mala nové zodpovednosti v rámci tejto dohody financovanie teroristov, vyšetrovacie jednotky, Europol, existujúca protiteroristická jednotka. E, všetko toto sa presunulo do, novej, do nového oddelenia. A toto pripravuje rozhodnutia Europolu k overovaní požiadaviek v rámci článku 4 dohody. Nová, e, nové oddelenie 09 takisto sa bude zaoberať článkami 9 a 10 dohody. To znamená, že to bude výmena informácií medzi Europolom a TFTP na strane USA. Tieto dohody sú tieto ustanovenia sú nezávislé od overovacieho procesu v rámci článku 4, ale sú zásadné preto, aby Europol mohol, mať, e, mohol vykonávať svoje kompetencie v boji proti financovaniu terorizmu. Tieto dodatočné informácie budú znamenať, že kontext, v rámci ktorého USA žiada určité informácie, bude lepšie pochopený a schopnosť Europolu v danej oblasti, ktorá už predstavuje dôležitú súčasť jeho mandátu, bude posilnená. Nová analýza e, sa začala preto, aby Europol mohol spracovať požiadavky USA v rámci článku 4 dohody, ako aj e, s tým spojenej dokumentácie, výmena informácia z USA v rámci článku 9 a 10 dohody bude tiež pokrytá v, tomto, v tejto analýze. Pokiaľ ide o počiatočné skúsenosti, tak e, prvá požiadavka USA v rámci článku 4 dohody už prebehla. Dostali, sme jej, dostali ju ten 1. augustový týždeň a po overení Europolu požiadavka bola autorizovaná. E, všetci boli informovaní počas tohto procesu, tiež overovací orgány, overovací úradník, ako aj právne oddelenie začali vykonávať svoju prácu. V rámci článku 9 dohody reagovala aj americká strana a procesy v rámci článku 4 a 9 prebiehajú hladko a v súlade so všetkými podmienkami dohody. V tejto fáze by som vás poprosil o pochopenie, ako som to už povedal predtým, že vám nemôžem poskytnúť podrobnosti, pokiaľ ide o spomínané procesy eh, v, na tejto pôde. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pánovi Nunesovi Almedovi videl som niekoľko rúk, ktoré sa zdvihli. Najskôr pani Sipu. Ďakujem pekne, pán predseda. Musím povedať e, úprimne, som e, dosť pozitívne prekvapená e, tejto správy, pretože som prekvapená, ako rýchlo sa niekedy veci dajú riešiť. Poznáme aj iné postupy. Len sa chcem uistiť, či som to dobre pochopila. Chcem sa pre istotu preto opýtať, pretože z viacerých rokovaní viem, aké komplikované sú tie technické predpoklady a ustanovenia na fungovanie napríklad Europolu. Ale napriek e, tej komplikovanosti tejto otázky som to pochopila tak, že od 1.8. nie je len možné e, presúvať údaje do Spojených štátov, ale Europol v plnej miere je schopný všetky informácie získať, e, ktoré sú potrebné na to, aby posúdil nejaký prípad a takto aj robí. A teraz sa už môžu presúvať takýmto spôsobom údaje. A ešte záverečná otázka k otázke kontrolóra, ktorý priamo bude pôsobiť v Spojených štátoch. Európsky parlament mm, žiadal pri procese vyberania osoby, aby sa mohol tohoto procesu zúčastňovať. Ehm, ja sa chcem opýtať, či tento výberový proces je už uzavretý, či sa parlament bude môcť toho zúčastniť, alebo či komisia samotná bude takéto rozhodnutie prijímať. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme. Pani Weber, ďakujem. E, musím pripustiť, že som jednou z tých, ktorí chceli rozumnú dohodu v tejto veci, ale dúfam, že neolutujem toto svoje stanovisko. V tejto chvíli musím povedať, že mám isté obavy, pretože keď sa pozriem na to, čo sa doposiaľ udialo, tak sa zamýšľam nad tým, či tento proces je dostatočne transparentný a ako bude pokračovať v budúcnosti. Áno, pani komisárka Malmstromová uviedla, že dočasne bude, alebo už bol vymenovaný dohľadný pracovník. Vy ste dnes eh, spomenuli, že nemôžete zverejniť meno tejto osoby. Ja chápem, e, že je to muž, pretože mhm. ste hovorili v mužskom rode o ňom. Ale jeho pohlavie je teraz bezpredmetné. Skutočne nechápem, prečo nám nemôžete však oznámiť jeho meno, teda meno tejto osoby. Nechápem, prečo je to také tajné. Ak to robíte takto, tak je tu náznak, že celý proces ani nebude transparentný. Um, predsa tento postup mal vyvolať e, verejné výberové konanie. E, napríklad e, predseda parlamentu Búzek zaslal list, ktorom žiadal, aby Európsky parlament mal možnosť zúčastniť sa tohto procesu aby sme mali k dispozícii tri mená kandidátov a potom, aby sme mali možnosť rozhodnúť vo výbere tohto dohľadného pracovníka. kedy chcete, aby celý tento proces e, sa uzavrel, aby sa táto osoba vybrala a ako chcete dosiahnuť, e, aby tento proces bol transparentný. A či bude Európsky parlament do toho zakoporovať, alebo nie. Ak si spomínam správne, a som si istá, že si spomínam správne, bol to predsa predpoklad vôbec pre podpísanie tejto dohody. A teraz sa nám veľmi nepáči, že sa snažíte vyklúčkovať, teda komisia sa snaží vyklúčkovať z tohto a vyhnúť sa ehm, zakomponovaniu Európskeho parlamentu. Na tomto sme sa nedohodli, vážení. Ďakujem. Vidím, že pán Alvaro sa hlási. Alebo nie? Nie. Nie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže e, myslím, že predrečníci sa veľmi dobre vyjadrili a nie veľmi čo k tomu dodať. V podstate je to pravda, čo bolo povedané. Naozaj tá spolupráca s týmito dvoma inštitúciami je veľmi dobrá a pravdou je, že celý postup vymenovávania a toho dozorného úradníka možno je troška taký spochybniteľný z hľadiska toho, aké sú tu očakávania, takže možno by sa to dalo celé organizovať ináč, ale to, čo pani Weber povedala, transparentnosť celého postupu vymenovávania tohoto úradníka, možno na to môže troška vrhnúť viac svetla komisia. Povedzme, niekoho vyberú, dajú ho na ten post a čo potom? Isté, že komisia možno má záujem na tom, aby tá osoba, ktorá zaujme ten post, aby splňala aj naše nároky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Oberst. Ďakujem pekne za slovo. Znie to ako, troška ako konšpiračná teória, že keď je o ochranu dát, tak vlastne aj tej osoby sa to nejak týka. A kto vie, či tá osoba teda vôbec existuje, že? Neviem. Takže povedzme, že sme dosiahli, e, mali sme pocit, že sme pred letnými prázdninami dosiahli víťazstvo a teraz to už tak nevyzerá. Takže, iste článok 13 požaduje, aby došlo k menovaniu e, takéhoto, takéto osoby v plnej súčinnosti s Európskym parlamentom. Takže, ak tam bude menovaná osoba a tak ďalej, tak e, proste sa to nedá obísť tým, že len niekoho dočasne tam menujeme. Takže treba naozaj prísne požadovať dodržiavanie toho správneho postupu. Takže teraz by som práve chcel poukázať na to, že sme požiadali aj pána Buzeka, aby začal dialog s kongresom USA o otázke ochrany dát na transatlantickej úrovni. Čiže veľmi rád ho o toto požiadam znova, ak sa niečo bude diať. A pokiaľ ide o TFTP a Europol, tak e, to samozrejme nie je vec pre, len pre komisiu, ale my sme tu preto, aby sme teraz kládli otázky. Európsky súdny dvor vlastne vlastne môže povedať, či to, čo sme vytýčili, vlastne je v súlade e, s Európskou zmluvou a s príslušnými ďalšími zmluvami. Čiže my ako zelení sme pred letnými prázdninami žiadali v tomto smere niečo, alebo nám povedať, že á, už nie je tu dosť času a tak ďalej a tak ďalej. Ale teraz si myslím, že ten správny čas, kedy sa môžeme opýtať na tieto e, systémy prenosu dát. A môžeme možno a zda požadovať aj nejaké nové ustanovenia, že by sa doplnili do existujúcej zmluvy. Takže možno aj výbor Jury by sa k tomu mohol vyjadriť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Ernst má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som trošku udivená, pretože ja sa Pamätám, že pred letom sme hovorili o tom, aké všetko musí byť transparentné v súlade s poradením sa s Európskym parlamentom. Európsky parlament sa na to musí podielať. Áno, tak to bude. Boli sme uistení stokrát a odrazuje všetko také tajné. Chcem sa opýtať, odkedy sme sa dohodli, že to bude takéto tajné. Pôvodne sme sa predsa mali takéhoto procesu zúčastňovať. Dostávame listy, v ktorých sa uvádza, že sa to nedá spomenúť na takomto otvorenom fóre, verejnom fóre. Teda na akom fóre to môžete spomenúť? Zorganizujeme si takéto maličké fórum pri káve napríklad. Teda takáto otázka dôvernosti a tajnosti je podľa mňa e, veľmi nejasná. Bolo by dobre, keby sme ju trošku objasnili. A moja druhá otázka to ma naozaj veľmi zaujíma. E, z čoho predpokladáte, že Europol už od 1. augusta, teraz v lete, je schopný okamžite sa toho ujať a je schopný vykonávať túto dôležitú úlohu. Na základe čoho toto predpokladáte? Čo znamená, že Europol bol od samotného počiatku od 1.8. plniť túto úlohu? Tu by ma veľmi zaujímalo, ako to presne bolo, e, nejaké detaily. Ďakujem. Ďakujem, pán Buzutil. Ďakujem. Teraz má slovo pán Buzutil. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ako to vidím ja, tak troška je to pozitívnejšie, než moji predrečníci sa vyjadrili. Myslím si, že sa urobilo mnoho a za pomerne krátky čas od vtedy, čo vstúpila táto dohoda do platnosti. Chcem poďakovať predstaviteľovi komisie za to, že nám poskytol príslušné informácie o tom, čo sa udialo v tomto krátkom období. Mám pocit uspokojenia z toho, že naozaj sa urobilo veľa. Čo neznamená, že sa urobilo všetko a že musíme byť úplne spokojní, ale musíme priznať, že sa naozaj urobilo veľa za pomerne krátky čas. To je poprvé. Po druhé, musíme byť dosť opatrní aby sme naozaj rešpektovali aj kompetencie príslušných inštitúcií. Naša úloha je jasná. Budeme proste sledovať a kontrolovať prácu komisie. Tak to chápem ja. Taká je úloha nás v parlamente a naozaj by sme mali pozorne sledovať, že naplňame svoj mandát. To ale neznamená, že by sme mali na seba preberať kompetencie, ktoré aj na základe tejto dohody patria komisii nemali by sme presahovať naše kompetencie, pretože by sme to celé poplietli a pokazili. Čiže isté, veci sa majú robiť tak, ako sa majú, komisia má svoje kompetencie na to a potom môžeme diskutovať, potom môžeme prichádzať s vlastnými politickými hodnotiami na základe informácií, ktoré nám komisia poskytne. Nechcem tým povedať, že vždy budeme s komisiou súhlasiť, ale tak to bolo aj v minulosti pri viacerých príležitostiach, ale mali by sme rešpektovať, ktorú má na základe tejto dohody komisia pridelenú. Budeme sledovať, ako komisia koná a prinesieme svoje politické hodnotenie. Ďakujem. Pán Brons, ďakujem pekne, pán predseda. Bol, mohol by e, predstaviteľ komisie nám povedať niečo, alebo pripomenúť, ak nám to už povedal, či záver, konečná forma e, zmluvy bude taká, že vlastne e, Spojené štáty budú môcť informácie, ktoré dostane, dostanú z, Euro, z EU podávať ďalej tretím krajinám. Ak áno, tak by tu mohli vzniknúť, mohlo by vzniknúť nebezpečenstvo, že by došlo ešte, povedzme, k nezákonným aktom, ako bol napríklad aj tá nedávna vražda v Dubaji. Ďakujem. Pani Infield. Ďakujem pekne. Ja súhlasím s tým, čo povedali viacerí kolegovia, predrečníci a prekvapuje ma a vlastne som aj sklamaná z toho, že komisia má taký postoj utajovania. Isté, rešpektujeme úlohu a, komisi- a kompetencie komisie, ale mali by sme rešpektovať aj práva občanov a komisia by mala rešpektovať svoju vlastnú úlohu a tiež a vlastne má aj svoju zodpovednosť voči občanom. A preto zdôrazňujeme potrebu maximálnej transparentnosti. Nehovorím o absolútnej, ale o maximálnej možnej transparentnosti. Čiže tu kontrast medzi ochotou Európskej komisie poskytnúť bankové údaje o miliónoch občanov EÚ, Američanov, bez toho, že by to boli garancie. A je tu kontrast, na druhej strane tu je to tajnostkárstvo ohľadne toho, kto má dohľadať, dohliadať nad týmto e, prenosom dát. Čiže celé je to nejak hore nohami. Kto je tá osoba? Mali by sme byť mal, schopní teda kontrolovať celý proces. A chcem povedať ešte niečo. Ide tu aj o dôveru medzi inštitúciami. Komisia si je iste veľmi dobre vedomá toho, že vlastne celá táto dohoda musela byť schválená tu v tomto parlamente. A mnohí z nás teda neboli veľmi spokojní a nie som si istá, či som sa rozhodla dobre. A ja si myslím, že komisia by si mala zaslúžiť našu dôveru. Nie len v tomto prípade, ale aj v budúcnosti, pretože ešte určite máme na stole toho viac. Ak vám nevieme a nebudeme môcť e, dôverovať, tak potom všetko musíme hľada, e, požadovať do poslednej čiarky, aby ste nám prezentovali na písomnej forme. Takže komisia by sa mala vynasnažiť, aby bola skutočne e, spolahlivým partnerom a spojencom Európskeho parlamentu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Holmajer má slovo. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, som dosť prekvapená z toho, že ešte ani poriadne začala práca a na prvej e, schôdzi komisia už vzbuduje nedôveru. Možno by sme najskôr mali začať pracovať. Ja som veľmi kritická, čo sa týka tejto zmluvy, ale domnievam sa, že komisia sa snažila aplikovať všetko, na čom sme sa dohodli tu v parlamente. Myslím si, že je pozitívne, že komisia zdá sa sa snažila postupovať čo najkonzekventnejšie. V tejto chvíli um, ehm, nepovažovaný za problém tie tajnosti. Ja ako poslankyňa Európskeho parlamentu nie som schopná posúdiť, ktorá osoba je najvhodnejšia na tú pozíciu e, dozorného úradníka. Preto chápem, že komisia chce e, vybrať najskúsenejšiu, najkvalifikovanejšiu osobu. E, nie je to predsa postup, o ktorom môžeme rozhodnúť medzi politickými skupinami. Ja by som sa rada opýtala komisie, za akých možností by bolo E, reálne zistiť meno tejto osoby, ktorá bude vymenovaná. My tak či tak nedokážeme posúdiť, či je to správna alebo nesprávna osoba a do akej miery ja poznám Europol a inštitúcie podobného druhu. E, sú to skutočne špičkoví odborníci, ktorí pracujú v tejto oblasti a práve o to ide, aby sme vybrali odborníka, najšpičkovejšieho. Nemali by sme teda vyvolávať nejaké pochybnosti a nedôveru, ale skôr, tak ako povedal pán Busutil, až o niekoľko mesiacov vyhodnotiť, čo z toho vzýšlo, a či to naozaj stálo za tú kritiku až potom, ale nekritizujme komisiu ešte predtým, ako mala vôbec možnosť informovať parlament o celkových výsledkoch tohto úsilia. Predsa je, sme ešte iba v začiatkoch, ešte iba niekoľko týždňov e, sa na tomto pracuje. A ja som takto pôsobila celú túto správu. Nebudeme teraz predsa očakávať rozsiahlu správu, ako všetko do detailov funguje, je to iba akýsi prehľad. A mimochodom, e, čo sa týka niektorých okázok, ktoré sa týkajú ochrany údajov, e, ja to chápem, Albrecht, ty si predsa odborník na ochranu údajov, e, teda cháp, musíš pochopiť, že nechceme chrániť len svoje vlastné údaje, ale aj údaje ostatných. E, aké sme za ochranu údajov, tak to platí predsa pre všetkých. Predsa aj tí ľudia, ktorí pracujú v tejto oblasti, majú právo na ochranu svojich údajov a keď sa chceme dozvedieť nejaké utajované informácie, tak sa nestretávame v kaviarni, ale so zatvorenými dverami. Ja by som veľmi rada aj na schôdzi s zatvorenými dverami si dala kávu a koláč, ak by to pán predseda odsúhlasil. Mr. Melo. Pán Melo. Chcela by som požiadať o predbežnú informáciu Chcela by som vedieť, či osoba, o ktorej hovoríme, je rovnaká osoba, ako, o akej sa hovorí v dokumentoch, ktoré sme dostali, pokiaľ ide o výber dočasných zamestnancov. Hovoríme o rovnakej osobe v oboch prípadoch? Hovoríme presne o tom, E, čo sme vlastne dostali ako informáciu zo strany komisie o menovaní danej osoby. O vymenovaní takejto osoby. Takže ide o to, aby táto osoba vlastne mohla kontrolovať podľa článku 12 schválenej dohody, alebo teda e, dohody TFTP. Áno, presne o tom sa hovorí v tomto dokumente. Áno. Takže, ak sa pozriete na predposledný ocek, tak sa tam hovorí aj o tom, že je tam 15. september 2010. Ešte nie je 15. september, no vtedy to má byť prezentované, predložené. Ale vlastne zdá sa, že tá tá osoba už je vybratá. Ešte prvnež sa stanoví ten, ten dátum uzavierky. Takže potom teda by bolo dobre poznať e, tých, ktorí sa prihlásili do tejto súťaže a uchádzajú sa o tento post. Čiže e, bolo by zaujímavé vedieť, že kto vlastne sa zúčastnil. Prvnež je celý proces, výberový proces, uzavretý. Takže zdá sa, že to bude v oboch prípadoch tá istá osoba však. Teraz niečomu inému. Hovoríme o boji proti terorizmu. Tak ako to chápem, Spojené štáty sú predsa náš spojenec. V boji proti terorizmu nie je to náš protivník predsa. A preto si myslím, že sú tu indície, a tu v Európskom parlamente počujem vlastne určitý náznak nedôvery voči USA. Nemyslím si, že to je normálne. Myslíme si, že USA je vlastne demokratický štát a má svoje princípy v boji proti terorizmu a je to náš spojenec. Takže chápem samozrejme, že ľudia majú určité obavy e, o ochranu informácií a chcú určité garancie. To nikto nespochybňuje. Ale Myslím, že žiaden poslanec Európskeho parlamentu e, by sa nevzdal boja za práva a garancie, ktoré tu treba. Samozrejme, pán predseda, a ak hľadáme nejaké, a chceme získať ďalšie informácie ohľadne tejto zmluvy z USA, tak ide o to, že vlastne, e, e, vlastne to súvisí s tým, že tie informácie, ktoré sa podávajú odtiaľto do USA, tie pomáhajú aj nám, aj USA. Takže je to na prospech oboch strán. Takže chcem zdôrazniť, USA sú náš spojenec, nie je to protivník, je to demokratická krajina a máme vlastne spoločnú civilizáciu ako Európa. Takže na základe tohoto proste sa nám určite podarí dosiahnuť tá požadovaná transparentnosť práve na základe princípov, ktoré aj náš výbor vyznáva. Takže o tom je niekedy ťažké pochopiť, prečo tu odoznievajú hlasy, ktoré hovoria niečo iné. Isté, urobili sme už nejaký pokrok, od ktorý sme začali na túto tému pracovať a isté, keď sa robia ústupky, možno niekedy sa zdá, že je ich príliš mnoho, ale niekedy treba, tá, treba princípy utajenia zachovávať. Proste nemôžete všetko verejne e, vyklopiť, tak povediac, keď sa hovorí o boji proti terorizmu. Však verejnosť vonku môže počúvať úplne všetky informácie, ktoré tu prebiehajú v parlamente v rámci otvorených dobát a tým pádom tá, to utajenie E, by išlo do luftu, tak povediať. Ako chceme potom efektívne bojovať proti terorizmu? Áno, urobili sme veľký pokrok. Aj my, aj Európska komisia vo svojom úsilí pokročila a myslím si, že keď už hovoríme o tomto dokumente, ten 15. september je dátumom, kedy sa tejto otázke potom môžeme venovať. Budeme chcieť poznať tých kandidátov, a potom budeme vedieť, kto bude vybraný na menovanie na daný post. Myslím, že takto je tá správna cesta. Ďakujem. Takže áno, e, treba zohľadnúť aj to, že je tu určitý e, dátum, kedy začne platiť implementačný aspekt tejto dohody, ktorá bola v júli prijatá. A Požiadal by som príslušného korespondenta, aby nám objasnil e, ten výberový proces. To vlastne e, bola oficiálne uverejnená výzva na to, aby sa kandidáti prihlásili, ak majú záujem, a normálne prebehá výberové konanie. Čiže týka sa to oblasti Fight Against Terrorism. A pán Melo presne o tomto hovorí. A poprosil by som, vzhľadom na to, že tá debata sa rozvíja čoraz viac a poprosím teda, aby sme každý e, sa vyjadrovali kratšie, aby sme to všetko zvládli, čo máme na programe. Vychádzame aj z toho ešte, o čom sa hovorilo na zasadnutí koordinátorov. Chcem povedať, že tento bod si vyžaduje, vyžaduje svoj čas. A potom ešte predstaviteľka um, právnej stránky, pani Levaj nám povie k tomu asi viac. A okrem toho poprosím ešte raz, aby ste hovorili stručne. Pán Tavares. Môžem byť, e, hovoriť veľmi stručne, pán predseda. Myslím si, že sme to nezobrali z tej právnej str- správnej e, strany. Máme tu určité protikladné informácie, o ktorých hovoríme, niekoľko myšlienok. Z jednej strany komisia nám niečo vysvetlila, niečo iné sme čítali v tlači. Takže nemáme tu takú celkovú transparentnosť, e, čo by a bola tu dlhá diskusia prípadu SWIFT. Chcela by som upozorniť na vyhlásenia E, štátnym tajomníkom pre terorizmus a finančné informácie v USA pánom Stuartom Levy e, v júli sa vyjadril v tlači, aj v Guardian, tu to mám pred sebou, že SWIFT napomohol, aby oni chytili teroristov a preto hovoríme o finančných informáciách, ktoré sú posielané do USA od 1. augusta ak im to umožnilo chytiť teroristov, tak chceli by sme vedieť, či to je pravda alebo nie. No a teraz toto je oddelená otázka od otázky menovania Európskeho dohľad, dozorného úradníka pre TFTP. Nevieme, kto to bude, pokiaľ ide o menovanie e, stáleho dozorného úradníka. Spomínam si, že keď sme hovorili o Swifte v parlamente, tak e, Prijali sme dohodu, ktorá hovorila, že tu musí byť e, parlamentné preskúmanie. Mali sme túto informáciu, mohli sme sa stretnúť aj sa zatvorenými dverami, mohli sme získať informácie rozličnými spôsobmi, pretože inak sa nesplnia sľuby, ktoré sme dali. A ešte na záver chcem povedať, že náš kolega pán Melo Možno, že prišiel trošku neskôr do tejto diskusie a toto všetko má svoje pozadie. Hovoríme o implementácii SWIFTu a to sa musí urobiť na základe záruk, ktoré boli poskytnuté parlamentu formálne. A to trvalo mesiacov v duchu e, spolupráce a transparentnosti. Ak sa tieto opatrenia nebudú implementovať, tak Európsky parlament stiahne svoje, z toho vyvodí svoje závery a týka sa to aj mm, teda ochrany údajov alebo PNR, údaje o cestovných pasažierov lietadiel. Čiže nemôžeme akceptovať takúto situáciu, kedy naše sľuby nie sú dodržané. El señor... Dan Nunes Almeida, ale ešte dovolte, aby som vám pripomenul, že <clears throat> ak máte splniť požiadavky utajenia tak to môže mať dopad na určitú časť informácií, e, ktorá sa očakávala, že, o ktorej sa očakávalo, že sa podelíte s týmto výborom. Takže vás vyzývame, aby ste e, sa zúčastnili zasadnutia výboru LIBE za zatvorenými dverami čiže neverejného zasadnutia, aby ste mohli poskytnúť nášmu výboru tie informácie, ktoré nie sú zverejniteľné. Predpokladám, že naše pozvanie príjmete aby ste nám mohli potom tie informácie poskytnúť na, pri najbližšej možnej príležitosti. A to by malo byť hneď po plenárnom zasadnutí v Štrasburgu na budúci týždeň. Čiže ten týždeň potom pravdepodobne, keď sa budú konať pravidelné bežné zasadnutia výboru LIBE. Myslím, že niekedy koncom septembra by to mohlo byť. Takže poprosím, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem aj za vaše pozvanie, ale možno som to mohol urobiť aj sám a to som vlastne chcel urobiť, že ja som nepovedal, opakujem, nepovedal som, že nie sme pripravení vám dať toto meno dozorného úradníka, či už je dočasný alebo stály dozorný úradník. Čo som povedal ja, bolo to, že e, toto meno vám nemôžem dať dnes na takomto stretnutí, ak máme dnes, komisia je pripravená vám toto povedať v primeranej forme, aby sa dvorný charakter zachoval na základe pravidel, ktoré sú medzi našimi dvomi inštitúciami. To som povedal. Ďakujem pekne. V poriadku, hovorí pán predseda. Ďakujeme. Myslím, že k tomuto bodu by to mohlo byť všetko. Ak sú nejaké dodatočné komentáre, pán Tavares. Chcel by som len jednu vec vyjasniť, pokiaľ ide o vyhlásenie e, pána Livyho, pokiaľ ide o, o informácie SWIFT e, z 11. júla. Ak sa nemýlim, tak dáta, tieto informácie sa začali posielať od 1. augusta, takže ja by som rád vedel, čo sa stalo v tomto čase. Nejaké komentáre e, k tomuto, pán Nunes? Nepracujem pre e, zastupcu štátneho tajomníka Levyho, takže nemôžem nechcítim sa ničím nutený vám toto vysvetliť, ale tento program e, už funguje nejaký čas. Pán Levy len hovoril o tej skutočnosti, že programy TFTP nezačali teraz táto konfigurácia TFTP začala teraz, ale nie programy TFTP ako také, takže pravdepodobne pán Levy hovoril o informáciách, ktoré získali z TFTP určeným subjektom v roku 2010, kedy sa USA e, zaviazalo unilaterálne e, z EÚ pred dvomi, tromi rokmi. Nemám presný dátum teraz. Čiže zdá sa mi pochopiteľné, prečo povedal to, čo povedal. Prepašte, pán predseda, takže môžete potvrdiť, že od 11. júla alebo od 1. júlového týždňa sa neposielali údaje do USA? Áno. Nie na základe novej dohody. Áno, v tomto prípade teda znamená nie, hovorí pán predseda. Žiadne informácie sa neposielali, keďže dohoda ešte neplatila až do 1. augusta, kedy začala platiť. Takže mm, pozývame vás na budúcu schôdzu e, LIBE, ktorá bude s zatvorenými dverami, aby sme mali túto informáciu zo strany komisie. Bude to 26. až 7. septembra. Dobre, ďakujeme. E, teraz e, prejdeme k ďalšiemu bodu v programe. To sa týka zoznamu tretich krajín, ktorých občania musia mať víza, keď prechádzajú vonkajšie hranice členských krajín a občanov, ktorí sú oslobodení od týchto požiadaviek. Je to správa, ktorá, ktorú vypracovala naša kolegyňa pani Tania Fadžon a s cieľom je dnes, aby sme si vypočuli komisiu, aby sme vedeli, aké sú výsledky misií, ktoré sa zorganizovali počas tohto leta roku 2010. Vypočujeme si pani Bus, zastupkyňu komisie, áno. Vypočujeme si, aké sú výsledky týchto prieskumných alebo hodnotiacich, hodnotiacich misií, ktoré sa uskutočnili v Bosne a Hercegovine a v Albánsku toto leto. A dovolte mi pripomenúť, e, že termíny pre prekladanie pozmenujúcich návrhov v tejto e, otázke, v tejto téme je zajtra v piatok 3. septembra do 5. popoludní a hlasovanie naplánované na budúcu schôdzu Líbe v pondelok 13. septembra aby sme hlasovali v plenárke počas eh, tzv. 2. septembrovej plenárnej schôdze v Štrásburgu. Takže pani Bus, máte slovo. Um, uh, Ďakujem, pán predseda. 27. maja 2010 komisia navrhla, aby sme udelili aby sme oslobodili od víz e, Albáncov a obyvateľov Bosny a Hercegoviny. A v tomto návrhu komisia identifikovala obmedzený počet e, zostávajúcich podmienok pre obe krajiny, ktoré sú požadované a vyžaduje sa tu ďalší monitoring. A prislúbili sme v našom poslednom briefingu e, tohto výboru, že ústne budeme referovať o výsledkoch misií, ktoré sa uskutočnili v júli tohto roka. Misia do Bosny a Hercegoviny sa uskutočnila 5. až 8. júla a v Albánsku sme boli od 12. do 15. júla. Správa, ktorú komisia momentálne pripravuje, je založená na správach poskytnutých členskými krajinami, ich expertami, ktorí sa zúčastnili na týchto misiách, ostatných zdrojov komisia, ako aj uh, písomnej aktualizácie, ktoré sme dostali koncom júla z týchto krajín a tiež aj koncom augusta. No a na tomto základe momentálne dokončujeme našu hodnotiacu správu, kde hodnotíme zostávajúce kritéria pre Albánsko a Bosnu a Hercegovinu. Tento dokument ktorý bude mať formu pracovného dokumentu komisie, by sa mal dokončiť v polovici septembra. Preto by som vás dnes mohla informovať iba predbežne, aké sú výsledky týchto dvoch expertných misií ktoré sa uskutočnili za plnej spolupráce s kompetentnými národnými orgánmi v Albánsku a v Bosne a Hercegovine. Začneme Albánskom. Pokiaľ ide o vývoj stratégie a politiky na podporu reintegrácie e, albánskych odidencov, tak tu sa urobil veľký pokrok, akčný plán o reintegrácie e, e, albánskych občanov, ktorí sa vracajú do krajiny z roku 2000, na rok 2010 až 2015. Toto sa prijalo v júni 2010 a je tu komplexný nástroj pre podporu odidencov, aby sa teda zabezpečila ich reintegrácia. Stratégia a akčný plán pokrýva hlavné reintegračné potreby, ktorým čelia týchto oditenci, a teda navrátilci, registrácia, ubytovanie, zamestnanie a podobne. Pokračuje snaha, aby sa toto efektívne implementovalo v rámci nového strategického plánu. Pokiaľ ide o posilnenie kapacít a implementáciu zákonov v boji proti organizovanému zločinu a korupcii, tak albánske orgány E, napredujú veľmi dobre. V boji proti organizovanému zločinu sa dosiahli pozitívne výsledky, efektívne sa presadzujú zákony a inter... E, zintenzívnili sa aj vyšetrovacie postupy administratívne vyšetrovacie kapacity zákon príslušných zložiek sa posilnili a prili sa opatrenia, aby sa posilnila operatívna spolupráca medzi Eh, agentúrami, ktoré presadzujú zákon proti organizovanému zločinu a eh, spolupráca je s políciou a mm, s prokurátormi. Je potrebný ďalší pokrok, aby sa eh, zefektívnili dávanie, pokiaľ ide o korupciu, tu sa tiež dosiahol pokrok. V mnohých prípadoch e, tu boli spoločné vyšetrovacie jednotky a je tu niekoľko prípadov, kedy e, sa navýšili tieto schopnosti. Ďalší pokrok by sa mal dosiahnuť, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie legislatívy, aby rozličné imunity, ktoré sú veľmi široké, týkajúce sa politikov a sudcov, aby toto neohrozilo efektívne vyšetrovanie korupčných afér. Pokiaľ ide o tretiu normu, tak aj tu sa dosiahol pokrok a to je oblasť efektívnej implementácie právneho rámca v oblasti um, konfiškácie e, subjektov organizovaného zločinu. Tu sa robí vyšetrovanie organizovaného zločinu a dosiahli sa veľmi dobré výsledky. Efektívne sa implementuje zákon a konfiškujú sa uh, takéto predmety zločinu, tzv. antimafia zákony. Školenie zamestnancov sa už začalo a ďalšie školenie, identifikácia nelegálneho majetku, toto bude pokračovať. Spoločná vyšetrovacia jednotka hospodárskych e, zločinov a finančná jednotka bude spolupracovať s políciou a s vyšetrovacími zložkami v implementácii zákonov. Robustnosť eh, nového zákona proti mafii sa už otestovala na Albánskom ústavnom súdnom dvore a očakáva sa, že tento vydá rozhodnutie o zákonnosti alebo ústavnosti tohto zákona v nasledujúcich mesiacoch. Pokiaľ ide o tri normy pre Bosnu a Hercegovinu, tak eh, v posilňovaní kapacít a v implementácii zákonov proti organizovanému zločinu a korupcii orgány pokračujú v dobrom pokroku. Implementácia právneho rámca a akčného plánu boja proti organizovanému zločinu napreduje dobre. Ďalšia snaha by mala nasledovať, hlavne pokiaľ ide o implementáciu zákonov proti finančným zločinom. Uh, administratívne a vyšetrovacie kapacity e, orgánov, ktoré presadzujú zákonov, sa posilnili prostredníctvom cieleného školenia, posilnenia kapacít, personálnych kapacitov a alokácie finančných prostriedkov, ktoré sú primerané. Operatívna spolupráca sa navýšila, tak ako sa to ukázalo, mnohými úspeš úspešnými operáciami. V boji proti korupcii tak tu je pozitívny trend, výsledky sú efektívnejšie, Niektoré špičkové prípady sa vyšetrujú a niektoré e, nižšie e, taktiež stanovenie protikorupčnej, vytvorenie protikorupčnej jednotky pokračuje a mandát jej riaditeľa sa predlžil 1. septembra. Vytvorenie antikorupčnej agentúry e, by malo pokračovať a pokiaľ ide o implementáciu akčného plánu v elektronických, vo výmene elektronických dát medzi políciou a vyšetrovacími zložkami, tak aj tu sa dosiahol pokrok. Pokiaľ ide o verejné obstarávanie, toto pokračuje dobre e, e, agentúry, ktoré presadzujú, alebo orgány, ktoré presadzujú zákon, pracujú dobre, mala by sa zintenzívniť snaha aby sa aktualizovali tieto nevyhnutné kapacity vytvorenie e, e, riaditeľstva pre policajnú koordináciu, výmena informácií. Aj toto pokračuje dobre. I riaditeľ a, a, a riadeci pracovníci boli menovaní, takisto aj finančné prostriedky, e, pravidlá fungovania a pokiaľ ide o harmonizáciu jednotlivých entít a príslušných úrovní a štátny trestný tribunál, tak tu sa dosiahol veľmi dobrý pokrok. Potrebné zmeny sa prijali v, v menovaných regiónoch v júni a v júli a vstúpli do platnosti na začiatku augusta. Analýza, ktorú vám dávam, je iba predbežná keďže proces ešte pokračuje, ale všeobecne náš dojem je pozitívny, výsledky sú dobré a informácie, ktoré dostávame od štátnych, jednotlivých štátnych orgánov, nám umožňujú povedať, že pokrok od mája 2010 je dobrý a že obe krajiny už čoskoro splnia všetky podmienky Chceme ich povzbudiť e, k ich, e, v ich práci, aby splnili všetky podmienky, ktoré musia splniť do stanovených termínov. Komisia vám poskytne túto správu v polovici septembra a potom parlament a rada rozhodnú o prijatí tohto návrhu. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme pekne. Teraz dáme slovo spravodajkyni pani Fajon. Nech sa páči, ďakujem, pán predseda. Rada by som najskôr poďakovala Európskej komisii za to, že na našej prvej schôdzi po letnej prestávke dodržiava sľub a prichádza medzi nás a predkladá správu o misii do Bosny, Hercegoviny a Albánska. Som veľmi rada, že je tu tak veľa ľudí prítomných v tejto sále. E, začiatkom júla e, sa uskutočila táto misia. Ja môžem vás uistiť, že mnoho ľudí v Bosne a Hercegovine a v Albánsku veľmi pozorne sledujú to, o čom sa tu dnes rokuje u nás. Rada by sa na úvod uviedla, že som veľmi rada, že ste dosiahli pokrok v oboch týchto krajinách. Som si istá, že vlády oboch týchto krajín za posledné mesiace a najmä za posledné dva týždne skutočne vynaložili obrovské úsilie, aby uzavreli tento proces vízovej liberalizácie. Ak sa nemýlim, tieto správy sú formulované v pozitívnom duchu. O dva týždne sa budú e, uzatvárať a ak sa nemýlim, tak budú naozaj v končnom dôsledku pozitívne. Nevidím žiadny dôvod pre e, ďalšie odkladanie. Neustále od samotného počiatku bol to technický proces a mal by takýmto ostať až do konca. Mali by sme pristupovať rovnako k všetkým krajinám Západného Balkánu aj k Srbsku, Macedónsku a Čiernej hore, pretože tieto minulý rok splnili kritéria a od decembra pre nich platí vízová liberalizácia. Nemali by zabúdať na to, že už takmer rok odtedy uplynul a dve krajiny netrpezlivo čakajú a ľudia v týchto krajinách netrpezlivo čakajú na to, že budú môcť slobodne cestovať do Európskej únie. Rada by som pripomenula kolegom dve veci. Poprvé, mm, v júni, keď komisia vypracoval legislatívny návrh e, pre tieto tri krajiny minulom roku o uzavretí e, vizovej povinnosti. Vedeli sme, kedy sa to udeje. Bolo to od 1. januára 2010. Našťastie to bolo ešte predtým, ešte pred katolickými Vianocami v našich krajinách. Dnes ešte stále nevieme, kedy presne sa zrušia víza pre Bosnu a Hercegovinu a Albánsko a už uplynulo niekoľko mesiacov od kedy komisia zverejnila svoj legislatívny návrh. Teda Mm, myslím si, že tu nepristupujeme ku všetkým krajinám rovnocenne. Musíme už začať konečne hovoriť o konkrétnom dátume a dodržať svoj sľub občanom týchto krajín. A okrem toho vám chcem pripomenúť, že minulý rok v novembri v Európskom parlamente sme eh, vyslovili jasnú podporu a podpísali sme spoločné vyhlásenie s Radou Európy, že pardon, s Európskou radou, že budeme sa zaoberať otázkou Bosny a Hercegoviny a Albánska a že to pojmeme ako naliehavú otázku. Teraz, keď prehodnocujeme splnenie technických kritérií, nemáme žiadny dôvod naďalej odkladať toto rozhodnutie. Ešte jednu vec by som vám rada oznámila, že občania v oboch tých krajinách veľmi dobre vedia, čo znamená pre nich bezvízový režim, pretože obe vlády spustili informačnú kampaň a informujú svojich občanov, že tu nejde o E, cestovanie do Európy, e, hľadanie práce, azylu alebo dokonca občianstva v týchto e, členských štátoch. Toto bolo možno nedorozumenie v úvode tohto roka, ale veľmi rýchlo sa to vyjasnilo v prípade troch ostatných krajín. Teda v tejto informačnej kampanii vlády hovoria o tom, že ide tu o slobodné a voľné cestovanie bez víz po dobu maximálne troch mesiacov, teda 90 dní. Na záver by som vás rada vyzvala, aby sme naďalej sa venovali e, tomuto úsiliu, aby sme sa snažili presadiť aspoň v Európskom parlamente náš nabitý program, pretože občanom týchto dvoch krajín sme prislúbili, že jedného dňa e, sa tieto víza zrušia. Teda je na našej na našich pleciach, aby sme dodržali tento sľub. Ide tu aj o našu dôveryhodnosť, aby sme sa dodržali um, tento náš záväzok. No a ešte napokon je tu jedna ďalšia téma, ktorej sa budeme musieť venovať a síce je to téma Kosova. Budeme musieť nájsť nejaké riešenie, ako zapojiť aj Kosovo do tohto procesu liberalizácie víz, aby sme nenechali túto čiernu dieru na mape Západného Balkánu. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Busutil, nech sa páči, máte slovo. Požiadali ste o to, predsa? Áno, ďakujem. Pán predseda, v mene skupiny EPP by som tiež rád sa vyjadril k občanom Albánska a Bosnia a Hercegoviny. Rád by som uviedol, že je pre nás veľkým potešením, ale aj podstou, že my ako poslanci Európskeho parlamentu môžeme takto skromne prispieť k tomu, aby naši priatelia z týchto dvoch krajín mohli sa posunúť na ich ceste eh, v integrácii do Európy, pretože Európa je rovnako ich domovom, ako je našim domovom. Okrem toho by som rád eh, podporil to, čo povedala Tania Fajon a chcem eh, jej zablahoželať k jej práci na tomto dokumente. Stanovisko EPP bolo v tom zmysle, že ak sa splnia technické požiadavky, mali by sme veľmi jasne vyjadriť politickú podporu zrušeniu víz pre tieto krajiny a to rovnako, ako sme to uskutočnili s ostatnými krajinami na Balkáne minulý rok. Čakáme netrpezlivo na potvrdenie eh, týchto splnení technických požiadaviek. Eh, chápeme, že toto potvrdenie bude pozitívne a sme ochotní a pripravení dodržať svoj sľub a čo najskôr e, začať e, realizáciu víz s týmito krajinami. E, skupina EPP súhlasí, že by sme k tomu mali pristúpiť čo najskôr. Ďakujeme. Ďakujem pani Sargentini, ďakujem pán predseda a ďakujem aj pani Fajon, ktorá tak pozorne sleduje tento proces a ktorá nám ukazuje, veľké zanetenie. Už takmer pred rokom občania Srbska majú možnosť eh, pohybovať sa slobodne po Európskej únii. Eh, už vtedy sme sa dohodli, že to muselo viesť eh, k zrýchlenému procesu aj pre Bosnu, Hercegovinu a Albánsko, ak splnia dané kritéria. Teraz sa zdá sa, že tieto kritéria splnia a je preto na čase, aby sme im poskytli túto slobodu pohybu. Prislúbili sme im to, že sa to stane ešte pred letnou prestávkou. Oni síce musia splniť svoje kritéria, ale my tiež musíme splniť svoj sľub. Potom sme povedali krátko po eh, letných prázdninách. Teraz je ten čas, eh, aj najvyšší čas, eh, aby sme k tomu pristúpili a prijali takéto rozhodnutie čo najskôr. Ďakujem. You, Ďakujem pekne, pani Ernst. Ďakujem, len veľmi stručne. Domnievam sa, že nielen z technických dôvodov by sme mali pristúpiť k tejto vizovej liberalizácii pre tieto dve krajiny, ale aj z principiálnych dôvodov, eh, nezávisle od toho, či každý jeden bod, každá podmienka je splnená. Pre tieto krajiny je e, veľmi dôležité, pre ich ďalší vývoj veľmi dôležité, aby došlo k tejto vízovej liberalizácii, aby sa mohli otvoriť tieto krajiny. Pre mňa, poviem vám otvorenie, je to ešte väčšia udalosť e, ako akýkoľvek technický argument, ktorý je tiež dôležitý, to chápem, ale toto je ešte dôležitejšie a tiež chcem podporiť pani Fajon v tom, a chcem jej poďakovať za to, že tomu tak intenzívne venuje. A druhá vec, ktorú považujem za veľmi dôležitú, teraz na Západnom Balkáne máme ešte jednu čiernu škvrnu a to je Kosovo. Nemôžeme do nekonečna odkladať rokovania s Kosovom. Je tu rozsudok Medzinárodného trestného súdu, čo sa týka štatútu Kosova. Nemôžeme túto krajinu izolovať bez hľadu na to, aké je stanovisko k tejto krajine. Musíme sa na to pozrieť prakticky. Dúfam, že čo najskôr sa budeme týmto problémom zaoberať a že sa nám ho podarí vyriešiť. Ďakujem. Ďakujem. Teraz dáme opäť slovo zastupcovi komisie. Vidím, že dva aj ďalší poslanci sa hlásia, ale už tu máme generálnu riaditeľku z komisie. Isté, že dám vám slovo. Samozrejme, dám vám slovo, len prosím, buďte čo najstručnejší. Nech sa páči. Pán van der Stup, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Naša holandská strana slobodných nie je spokojná s vízovou liberalizáciou pre Albánsko a Bosnu a Hercegovinu. V budúcnosti nie sme spokojní ani s samotným procesom, ani s výsledkom uh, je tu pozitívny trend e, e, v opatreniach proti korupcii, ale musíme skonštatovať, že v indexe Transparency International Bosna, Hercegovina, a Albánsko sú ešte stále na úrovni 90. rokov. Hovoríme tu o krajinách ako je Lesoto a Rwanda. Teda ak tam naozaj je pozitívny trend, ale ešte stále je tam obrovská priepasť Pán Bronz. vieme, že vy dokážete byť stručný, tak nám to ukážte. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja som eh, bol veľmi potešený, že vlády Albánska a Bosnia a Hercegoviny eh, sa úspešne eh, sa im darí bojovať proti organizovanému zločinu. Isté, že to bude znamenať, že trestné gengy v týchto krajinách nebudú eh, mať možnosť sa venovať tejto činnosti naďalej. Eh, možno to nie je až taká dobrá správa pre nás. Eh, ehm, budú mať však možnosť v novom režime vystupovať a pritestovať do Európskej únie maximálne na 90 rokov, na 90 dní oficiálne a budú sa môcť venovať svojej činnosti v Európskej únii. A to možno nie je až taká dobrá správa pre nás, že títo kriminálnici prídu do našich radov. Così che possiamo completare il dibattito con la direttrice generale. Ďakujem pekne. Teraz dáme slovo ešte ďalšiemu rečníkovi a potom dáme slovo generálnej rejiteľke. Eh, eh, ďakujem pekne. Musím povedať hneď na úvod, že som za to, aby sa zrušila vízová povinnosť pre Bosnu a Hercegovinu a Albánsko, ale musím povedať jednu vec veľmi jasne podľa mňa nie je dostatočné, keď sa budeme orientovať iba na boj proti organizovanému zločinu. Podľa mňa by sme mali tým, že budeme hlasovať za to, mali by sme sa pozrieť aj na to, aká je situácia v prípade ľudí, ktorí sú zapojení do, organizovaného zlo, do organizovaného zločinu. To neplatí len pre Albánsko. Títo ľudia by nemali mať možnosť eh, slobodne sa pohybovať po Európe. A práve túto smernicu by sme mali využiť. Eh, táto smernica by um, nám mala dať možnosť, aby sme povedali, nechceme len tieto krajiny dekriminalizovať, ale chceme trestne prenasledovať aj organizovaný zločin v Európe. E, ďakujem pekne. Ehm, nie je potrebná spätná reakcia komisie, ale ak si pani Bus vyslovene želá vystúpiť, dáme jej slovo na minútku. Ak e, ochotne, pristúpi na to, že bude stručná. Ďakujem pekne, pán predseda. A vzhľadom na to, čo tu odznelo v diskusii, rada by som zdôraznila, že keď krajina získa zrušenie BIS. Komisia bude veľmi pozorne sledovať e, tento proces e, dodržiavania kritérií. E, nie je to len jednorázové opatrenie. Sledujeme veľmi pozorne, či krajiny Západného Balkánu splňajú normy, ktoré sme stanovili. Proces vizovej liberalizácie ešte stále nie je uzavretý tým, že sa schváli návrh na zrušenie víz. Ten proces monitorovania bude pokračovať aj potom. Ďakujem. Thank you. That'll be it. Ďakujem pekne. Toľko teda k tomuto bodu a myslím si, že je na čase, aby sme prešli k záverečnému bodu, ktorý sa zaradil na náš program počas dnešného dňa na základe rozhodnutia koordinátorov dnes popoludní. Teda na základe tohto rozhodnutia sme e, sa dohodli, že sa budeme venovať teraz situácii Rómov v Európe. Vypočujeme si prezentáciu z úst komisie o stanovisku komisie v súvislosti s nedávnym vývojom, ku ktorému došlo v auguste v oblasti situácie Rómov v Európe Vypočujeme si z úst pani eh, François Lebail, generálnej rejiteľky z generálneho rejiteľstva pre otázky spravodlivosti, ktorá nám teraz predniesie stanovisko komisie. Nech sa páči, pani Lebail, srdečne vás vítam. Je to pre nás príležitosť aby sme vás mohli privítať, teda privítať novú generálnu riaditeľku pre spravodlivosť. A v mene celej komisie môžeme vám e, vyjadriť želanie všetkého dobrého a dúfame, že naša spolupráca bude veľmi dobrá v práci, ktorú máme pred sebou. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem aj za vaše prijatie. Teším sa, že mám možnosť pracovať s vašim výborom v duchu spolupráce, ktorý tu vždy bol vo vzťahoch medzi komisiou a parlamentom. Ale Požiadali ste ma, aby som dnes prišla a hovorila o vývoji situácií e, Rómov a to je príležitosť informovať váš výbor o tomto vývoji a o stave Eh, úvah v komisii na túto tému. Takže pán predseda, komisia sa vyjadrila prostredníctvom podpredsedničky Redingovej, ktorá bola poverená touto agendou 25. augusta povedala, že eh, členské krajiny majú bdieť nad verejným poriadkom a bezpečnosťou svojich občanov na svojich národných územiach eh, a pritom sa to musí urobiť v rámci rešpektia európskych práv a základných práv, tak ako sú e, napísané v Charte základných práv a pripomínam, že táto je záväzná od prijatia Lisabonskej zmluvy. A od tohto dátumu teda, alebo odtedy komisia preskúmala situáciu e, z pohľadu právneho, ale aj z pohľadu integrácie Rómov v Európe, čo je veľmi dôležitý prvok. Pokiaľ ide o tú právnu analýzu, tak e, viaceré prvky je potrebné preskúmať samozrejme súlad francúzskych noriem s so smernicou 2004-38, teda táto smernica je o voľnom pohybe a je jasné, že táto smernica hovorí, že sloboda pohybu je jej podstatou ale že tu sú určité podmienky a tieto podmienky sa rôznia podľa toho, či príslušník e, Európskeho spoločenstva alebo členského krajiny e, sa pohybuje v rámci alebo nad rámec troch mesiacov a niektoré podmienky vyplývajú z niektorých procedurálnych opatrení, ktoré sa musia rešpektovať preto, aby tu bol súlad s so, s touto smernicou. No a samozrejme ďalšie zásadné otázky sa týkajú rešpektovanie základ, charty o základných právach, hlavne o princípu nediskriminácie, ktorý je v článku 21 tejto charty. A je dôležité, aby toto bolo naozaj rešpektované. No a toto je dôvod, prečo podpredsednička Redingová a pani Malstromová sa stretli s francúzským ministrom pre imigráciu a európske otázky a žiadali objasnenia v súvislosti s opatreniami, ktoré sa prijali a teda pýtali sa aj to, či sa rešpektovali tie prvky, o ktorých som vám hovorila. Tieto objasnenia išli dobrým smerom, bolo to užitočné, ale je potrebné, aby tu boli podané ďalšie upresnenie a z tohto dôvodu sa uskutoční ďalšie stretnutie na technickej úrovni. Bude to zajtra. Znovu tu budú francúzske orgány prítomné. No a vo svetle týchto prvkov komisia sa vyjadrí k právnym aspektom, ktoré, ehm, o ktoré tu ide. Paralelne s týmito právnymi aspektami je dôležité, aby sme sa venovali situácii Rómov v Európskej únii alebo z takého celoeurópskeho pohľadu. A chcem pripomenúť tomuto výboru, že v apríli sa prijalo oznámenie, ktoré bolo vlastne prvým špecifickým oznámením venovaným Rómom a to bolo vlastne tesne pred summitom v Kordobe o Rómoch a toto oznámenie odzrkaduje uznesenie, vo veľkej miere uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré bolo prijaté predtým. No a toto oznámenie obsahovalo ambiciózne ciele preto, aby sa integrácia Rómov v Európskej únii posilnila a toto je dôležité, pretože rómska komunita je najväčším etnikom v e, Európskej únii. Je 10 až 12 miliónov príslušníkov e, v jednotlivých členských krajinách. No a je to tiež komunita, ktorá je najviac diskriminovaná. No a preto Európska komisia prijala toto oznámenie, ale je to dôvod aj prečo Európsky Európske štrukturálne fondy, Európsky sociálny fond osobitne dôležitým spôsobom napomáhajú tejto integrácii Rómov a môžeme sa domnievať, že pokiaľ ide o obdobie finančného výhľadu 2007 až 2013, asi 10 miliárd eur sa zo sociálneho fondu sa vyčlenilo pre e, rómsku integráciu. To sa týka zvlášť členských krajín, ktoré majú veľké spoločenstva Rómov. Tiež je potrebné zabezpečiť, aby tieto vyčlenené prostriedky boli skutočne vynaložené, investované v prospech tejto rómskej komunity a z tohto dôvodu Európska komisia vo svojom oznámení naplánovala samity na vysokej úrovni v členských krajinách, zvlášť v tých, ktoré to zaujíma, teda bolo to Maďarsko tento rok a summit ďalší, alebo skôr stretnutie na vysokej úrovni, ktoré sa uskutoční v októbri v Rumunsku. Cieľom týchto stretnutí je podporiť členské krajiny, ktoré to potrebujú a zabezpečiť, aby sa vypracovali dobré projekty adresované tomuto rómskemu spoločenstvu a aby tu bola komplexnosť, ktorá je potrebná vzhľadom na problémy, ktoré majú tieto rómske spoločenstva, či už ide o vzdelávanie, zdravotníctvo či prístup e, na pracovné trhy. Všetky tieto oblasti sú dôležité. Musia tu byť koordinované kroky. Komisia tiež implementuje pilotné projekty, ktorých pôvodcom je parlament, preto, aby sa posilnila táto metodologická integrácia a vyriešili sa alebo skôr teda, aby sa integrácia Rómov uľahčila. V tomto duchu komisia komunikuje aj s rumunskými orgánmi a hovorí o plánoch e, rumunských orgánov ako chcú oni integrovať Rómov a snažíme sa teda ich podporiť v tejto oblasti. Pokiaľ ide o rómskú integráciu, tak komisia si uvedomuje, aké sú tu ťažkosti a je pripravená ujať sa svojej úlohy sprostredkovateľa medzi členskými krajinami, chce pomôcť e, rozvíjať a posilňovať opatrenia určené pre integráciu Rómov. No a v rovnakom duchu Európska komisia si myslí, že spoločná snaha je potrebná snaha na európskej úrovni, ale aj na národnej úrovni a tiež regionálnej, pretože práve tam sú rómske spoločenstvá, a práve tam je potrebné pomáhať e, tej integrácii. Čiže takýto je e, náš teda duch, v ktorom pracujeme a tento projekt pokračuje. Skúmame teda právne otázky, ktoré tu vyvstávajú a bude tu správa podpredsedničky e, Redingovej na budúcom stretnutí vo svetle kontaktov, ktoré tu boli s francúzskými orgánmi. To isté platí aj o úvahách, ktoré pokračujú o tom, ako napomáhať integrácii rómskych spoločenstiev. To je skutočná výzva pre Európsku úniu ako celok. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne za vaše informácie pani Rebej. A teraz chcem pripomenúť, že máme tu časový mm, tlak a už je teda máme čas do pol siedmej, máme teda 30 minút na skoro 20 príspevkov, keďže mnohí z vás žiadali o slovo, čiže prosím, pomôžte mi, aby sme tento čas zvládli. Ja použijem to kladivko, keď to bude potrebné, ale prosím, buďte struční a držte sa časového limitu minútu každý, pretože inak sa nám to nepodarí. Najskôr teda pán Busutil. Ďakujem pekne, pán predseda. Mal by som otázku na pani generálnu riaditeľku. Konkrétne, kedy komisia bude v stave, aby sa vyjadrila o tom, či Francúzsko naplňa požiadavky európskeho zákona v danej konkrétnej situácii vo Francúzsku. V plenárne, na plenárke sa o tom budeme na budúci týždeň debatovať a bolo by určite veľmi užitočné, pokiaľ by sme toto vyhlásenie zo strany komisie k dispozícii ešte pred touto rozpravou. Ďakujem. Ďakujem, pán Moraes. Pokúsim sa byť podobne presný vo svojej otázke ako môj predrečník. Teda pani generálna rejiteľka, hovorili ste o implementácii e, toho znamenia e, komisie z roku 7. apríla a je to veľmi dôležitá vec, pokiaľ hovoríme o integrácii a sociopolitickej situácii Romov. Čiže moja otázka určite nebude znižo, znižovať to, čo je v jadrom problému. Ale v podstate najprv, na budúci týždeň musíme začať týmto. Poprvé, či táto predložená správa pokrie aj to, o čom sa tu hovorí, ak áno, tak či to bude mať politický dopad, čiže ako ďaleko komisia zájde. Vieme, že existujú obmedzenia v slobode pohybu pre osoby v rámci EÚ. Vieme aj to, že daná smernica to jasne stanovuje. Takže otázka je, či komisia bude sa venovať aj tomu základnému bodu, základnej otázke. Čiže či je to špecificky zamerané na túto skupinu obyvateľov, ktorá je vykázaná z daného štátu, alebo proste ak je priestor pre riešenie jednotlivých prípadov pri uplatňovaní európskych zákonov a ako sa uplatňujú výnimky. A či pani komisárka Reding a ostatní komisári náležite sa budú venovať tejto téme. Ďakujem. Otázka pani Intvel. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. V prvom rade chcem povedať, že som veľmi rada, že vidím, že komisia naozaj má záujem skúmať túto otázku a niekedy e, zvyknem vyčítať komisiu, že je na placho v takýchto prípadoch, ale teraz vidím, že naozaj komisia reagovala a skúma danú situáciu, tak ako si myslím, že by malá a verím, že aj zakročí, keď bude potrebné. Ja podobne ako pán Busotil, a ja by som rada vedela, či dostaneme tie informácie z komisie ešte pred rozpravou na plenárke na budúci týždeň tak e, samozrejme ešte je tu aj na budúci pondelok pozvanie zo strany francúzskej vlády. každá vláda vlastne môže e, zorganizovať akékoľvek stretnutie a pozvať koho chce. Ale myslím si taktie, že to je troška zvláštne, že sa to koná mimo kontextu EÚ. A pritom je tu tak, aj, taká rozsiahla kompetencia EÚ, ktorá je tu v hre. A mne, proste sa mi to nepozdáva, keď sa organizujú takéto stretnutia. Ďakujem. Pani Fotor? Ďakujem pekne. Tiež som veľmi rada, e, že môžem vidieť predstaviteľku komisie, ktorá reaguje na túto vážnu tému. A ide o to, že tu nie je len o garantovanie zmluvy, ale treba vlastne aj sledovať uplatňovanie základných práv v Európe. Aj o tom je EÚ. Čiže sloboda pohybu patrí k týmto slobodám. Takže treba obhajovať a zachovávať práva občanov v súlade s zmluvou o EÚ a nestačí proste balancovať e, niekde na vysutom lane alebo na hrazde E, proste francúzské súdy vlastne vieme, ako konali a máme aj judikatúru zo súdneho dvora. A myslím, že k tomu sa aj komisia veľmi jednoznačne vyjadrila a je polutovania hodné, že e, to, čo tu prebieha, zatiaľ by mohlo viesť nakoniec aj k dosť výraznej mobilizácii, ale nesprávnym smerom. Takže treba dávať proste veľmi jasne sa vyjadriť smerom ku všetkým občanom EÚ v tom zmysle, že komisia bude obhajovať práva občanov EÚ. Nech už je to ktokoľvek. E, ďakujem pekne. Tiež som veľmi rada, že Teraz komisia pracuje tak intenzívne na tejto téme. Máme ale ten pocit a dojem, teraz v lete, teda keď sme sledovali veľmi pozorne to, čo sa deje vo Francúzsku, že komisia reagovala dosť pomaly a váhavo, prvnež prišla s nejakými vyjadreniami. Začala hovoriť o národných kompetenciách a subsidiarite, ale vlastne tá otázka samotná je v tom, že tu sa hovorí, alebo čo je v hre, sú základné práva. Tým, mám otázku. Parlament vlastne vyzval komisiu niekoľkokrát, aby prišla s nejakou komplexnou stratégiou na riešenie rómskej otázky v Európe. A teraz je to ešte naliehavejšia otázka než v minulosti. Čiže budem zvedavá, ako bude komisia kedy komisia predloží takúto stratégiu. Ďakujem. Slovo má pani Ernst. Ďakujem pekne a ja som veľmi rada, že sa dnes tomu môžeme venovať. Aspoň čiastočne budem stručná, aj keď ma to veľmi sa ma to emocionálne, emocionálne týka, to, čo sa deje nielen v Francúzsku, ale aj v iných krajinách. Um, Rómovia čelia veľmi nevhodnému um, zaobchádzaniu. To len na okraj. Moje dve otázky sa týkajú právnych otázok. Nie je e, zásadne proti e, zákonom, že sa bude paušálne e, odsúvať nejaká skupina ľudí z krajiny. Toľko teda iba všeobecná otázka. A druhá otázka. Tento postup nie je proti antidiskriminačnej legislatíve? Podľa mňa je. Čo si vymyslíte? Po tretie, smernica o voľnom pohybe. A to by ma zaujímalo, tiež e, aká, e, aký plán máte s vypracovaním stratégie pre Rómov. E, týka sa to 12 miliónov ľudí v Európe a dúfam, že čo najskôr budeme mať takúto stratégiu, ktorá by riešila ich problémy. Ďakujem. Danke. Senora Romero. Pani Romero. Ďakujem za slovo. Pán predseda, chcela by som sa tiež opýtať predstaviteľky komisie, či komisia sa zadefinuje respektíve ako bude definovať toto porušenie práv. V podstate je to porušenie charty. Momentálne je situácia taká, že je to dosť paradoxné. Na jednej strane hovoríme o deportácii menšiny a celé to posolstvo, ktoré z toho je, že vlastne to platí aj pre iných. Teda, ktoré ďalšie krajiny to ešte takto bude, budú konať. Ide o hm, štáty, ktoré zakladali Európsku úniu predsa. Je to paradoxná situácia a je to pokritectvo. Keď vlastne túto chartu vlastne, čo, čo z nej robíme? Je to zdrav papiera. Takže keď tu nebude voľný pohyb osôb, tak kam sa dostaneme? Skutočne, e, keď je problém, tak áno, treba individuálne riešiť tieto prípady. A nie je to len Šarkoziho vláda, ale sú tu aj iné vlády v rámci EÚ, ktoré sa rozbiehajú týmto smerom. Proste je to celá vlna rasizmu, ktorá sa dvíha v Európe a ak komisia teraz hneď nepríjme opatrenia, tak zrazu zistíme, že je neskoro. Čiže toto žiadam. Ako, aké bude stanovisko komisie teraz k tejto téme? Ďakujem, pán Bulder. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Tiež budem hovoriť stručne. Ďakujem komisii za vyslovené vysvetlenie. Otázka. V čom vidí najväčší právny problém? Proste je to otázka kolektívneho alebo individuálneho riešenia takéhoto, týchto problémov. Čiže otázka je, či sa pristúpalo k riešeniu dostatočne. Nakoniec Francúzsko sa už vyjadrilo. A teda v čom vidí problémy komisia. Ďalej, 10 miliard eur sa má e, vydať na súčasné finančné perspektívy. Sme už niekde na polceste. Aké sú vlastne tie počiatočné výsledky projektu, ktorý sa rozbehol? Ďakujem. Otázka pán Encio. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne. Myslím, že kroky francúzskej vlády smerujú k deportáciám a nemôžeme na to nere nereagovať. Chcel by som povedať, e, že e, rómske etnikum má určité špecifiká, špecifika, ktoré musíme najskôr pochopiť a až potom im môžeme pomôcť, pomôcť ich integrácii. Chyba je tá, že Rómovia sú, nie sú považovaní za európskych občanov s právami, ale považujeme ich za imigrantov a tak sa k nim aj správame. Toto je súčasť európskej stratégie e, integrácie imigrantov a nie e, európskych občanov. No a preto všetko, čo sa týka Rómov, by sa malo znovu preskúmať hĺbkovo a naliehavo. Poviete mi, že štúdií a prieskumov sa už urobilo veľa, ale výsledky nie sú komplexné alebo ich závery sú chybné. Samozrejme, že Romovia sa musia integrovať, ale nie násilím. Ide o zvláštne etnikum, ktoré musíme najprv pochopiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Klejs má slovo. Ďakujem pekne za slovo pán predseda. Teda čo sa aj prekvapuje v tejto debate, je, že niektoré reakcie sú dosť vzrušené. Tu prítomne, keď sa hovorí o rasizme, deportácii, keď sa používajú takéto výrazy, silné výrazy. Ak Európska únia chce naozaj byť blízko k európskym občanom, tak e, musí viac dohlbky premyslieť aspekt integrácie. Čiže aj Francúzsko si nad týmto musí zamyslieť. Je to vážny problém a dochádza k porušeniu európskych zákonov. Proste dochádza k tomu, že tieto osoby boli vypovedané e, z danej krajiny. Môžeme si pozrieť jednotlivé tieto spisy a prípady povedzme, že ľudia boli považovaní za nezákonne prítomných na území Francúzska, že vlastne došlo k páchaniu trestnej činnosti a preto francúzske orgány začali konať a mali právo tak konať. Je to otázka subsidiarity a vlastne zvrchovanosti každého členského štátu a treba to rešpektovať. Takže Európska únia by nemala zasahovať do toho. Pani Gomez má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj, je to problém, ktorý je európskym problémom Týka sa európskych občanov, pravda? Týka sa to aj európskych vlád, európskych zákonov a v podstate aj tých základných hodnot EU, Európy ako takej. Čiže prezident, prezident Francúzska, pán Sarkozy, zašiel príliš ďaleko, keď začal posilňovať xenofóbiu a rasizmus. Ide o kolektívne vyhostenie ľudí až vlastne e, viktimizáciu. Čiže vidíme aj ministra vlády, ktorý hovorí o štatistikách e, trestnej činnosti a to sa pripisuje Rumunom, nielen Romom. Takže toto už zachádza naozaj ďaleko. Ale no, predsa je tu otázka integrácie. To treba zohľadniť. Španielsko je výborným príkladom integrácie. Ale integrácia sa nedá urobiť, ak orgány danej krajiny sú proti. Preto žiadam komisiu, alebo pýtam sa komisie teda, e, čo povedia na reakcie prezidenta Bazesku z Rumunska teda. To boli vyjadrenia dosť znepokojujúce, e, pokiaľ ide o zaintegrovávanie e, týchto občanov v inej krajine. Naozaj komisia by mala byť tým tým čestným, poctivým sprostredkovateľom. A teda chcem sa opýtať komisie, či je naozaj pripravená odsúdiť vlády, ako je vláda pána Sarkozy, ktorá koná veľmi e, nezodpovedným spôsobom. A či pán advokát, generálny advokát EÚ, teda na Európskom súdnom dvore, e, sa vyjadri, že to je naozaj konanie proti Lisabonskej zmluve a proti európskym zákonom. To konanie Francúzska. Ďakujem. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pani generálna riaditeľka. Ja by som chcela udať niekoľko čísel k francúzskej realite, aby som nám všetkým umožnila dobre si predstaviť túto otázku. Momentálne je v Francúzsku 36 tisíc Rómov z Bulharska a Rumunska, asi 800 tisíc je v Španielsku a 600 tisíc v Ázii v Taliansku, pardon, rečníčka, a preto slova pána Sarkozyho sú zvláštne priateľné. Je potrebné povedať, že francúzska vláda má politiku čísel v oblasti vyhostení že táto politika čísel bola stanovená na 25 až 30 tisíc vyhostení ročne, aby sa bojovalo proti nelegálnej imigrácii. A v týchto číslach, v týchto 25 až 30 tisíc vyhostených ľudí každoročne, je 6 až 9 tisíc Rumunov, 6 až 9 tisíc. Štvrtina cudzincov vyhostených z Francúzska sú európski občania, Rómovia, vracajú sa každé, každé tri mesiace, to sú prakticky ľudia. V, v rámci tejto politiky čísel je to možné, ale vysvetľuje to pozíciu francúzskej vlády. Od tohto leta sú Rómovia predmetom policajných šetrení. Nedá sa to analyzovať ad hoc. Policajti prichádzajú s kusom papiera, všetky sú rovnaké. Ako je možné toto riešiť ad hoc, keď všetky tieto papiere, ktoré musia oni podpísať, sú, sú rovnaké. Ide o kolektívne vyhostenie, takto to treba nazvať. A ja by som chcela povedať, v protiklade s týmto povedal pán Busutil, pani generálna riaditeľka, aby komisia si dala čas, preskúmala, aká je francúzska realita, aby si dala na čas a vypočula e, mimovládne organizácie, ktoré pracujú s Romami a ktoré robia úžasnú prácu a e, dúfame, že aj vy ste dostali výsledky ich práce. Ďakujem, pán Porzelino. Grazie, grazie alla direttrice generale. Eh, Ďakujem pekne, pani generálnej riaditeľke. Isté, toto je európsky problém. Došlo k porušeniu eh, európskych zmluv, porušujú sa práva európskych občanov, a je to ozaj vážna vec. Dochádza k diskriminácii voči európskym občanom, teda občanom EÚ. A boli vydané proste príkazy na vyhostenie. Takže veľmi pozorne treba preskúmať to, čo sa vo Francúzsku deje, aké sú teda kroky francúzskej vlády niekedy e, proste tie kroky nie sú dostatočne, alebo nie sú rovnako intenzívne. Povedzme vo Francúzsku tiež došlo, pardon, vo Taliansku došlo tiež k tomu, že takéto e, miesta, kde boli e, usídlení Romovia, tiež boli predmetom útoku a podobne. Takže je to vážny fenomén, s ktorým sa musíme v Európe vysporiadať. Áno, komisia o toto má záujem, má záujem to riešiť, ale prijaté opatrenia doposiaľ e, sú ďaleko od toho, čo by sme si želali. Takže záleží od načasovania našej reakcie. Teda, tak čo sa robí vlastne e, s in- fondmi zameranými na podporu integrácie? No. Proste Podobné incidenty vidíme aj v iných krajinách, napríklad v Taliansku. A toto určite je dôvod na obavy. Ďakujem. Ďakujem. Ja by som rada vedela, že v prípade, ak sa zistí, že dochádza k tomu, že tieto deportácie porušujú zákony EÚ, tak čo presne bude vaša reakcia voči francúzskej vláde a iným vládam, ktoré takto postupujú? Ďakujem za otázku. Pani Guillaume, nech sa páči. Áno, ďakujem. Aby som nadviazala na niektoré slova, dodávam, že Rómovia vo Francúzsku sú praktický obetný baránok v opatreniach, ktoré prijíma francúzska vláda v spôsobe, ktorým sa snaží zamaskovať politické, sociálne a ekonomické problémy. Dve otázky. Mohli by ste nám upresniť, aké, e, ak čo bude nasledovať po texte z marca v uznesení Európskeho parlamentu o začlenení Rómov, to nová etapa, e, menej defenzívna a zvlášť koordinovanejšia, dobrovoľnejšia, aby sme sa odrazili od e, tejto súčasnej situácie a prospeli Rómom. A druhá otázka, aké sú úmysly komisie konkrétne, aby sa zabezpečilo, že pomôžeme konkrétnym štátom, nielen Francúzsku, Bulharsku a Rumunsku, ktoré sú v správach, ale aby tieto krajiny rešpektovali európske právo, svoje povinnosti a takisto povinnosti vyplývajúce z inklúzie Rómov. Pán van Stup. Ďakujem pekne, pán predseda. Zdieľam názor svojho suseda spolusadiaceho, že sa tu používajú skutočne neslýchané slova. Európsky parlament tvrdí, že je neslýchané, čo prebieha vo Francúzsku. Ja neviem, aká je situácia vo Francúzsku presne, teda nemôžem povedať, či títo ľudia boli vyhostení nelegálne alebo nie. Ale viem, že v Holandsku Tretina všetkých Rómov má e, záznam v trestnom registri a holandský minister pre integráciu uviedol, že samotní Rómovia sa izolujú zo spoločnosti. Nemyslím, že už to potrebujeme povedať nič ďalšie. Francúzsko si odvádza svoju prácu, myslím si, že veľmi dobré a to, že má možnosť vyhostiť občanov Európskej únie, by e, sa malo ešte rozšíriť a mm, podmienky by mali byť ešte prísnejšie, ako sú v súčasnosti. Teda komisia, prosím, nechajte Francúzsko na pokoji, to by bolo najlepšie riešenie. Ďakujem. 20... E, ďakujem pekne. Teda 20 poslanci dostali slovo a e, v priebehu 25 minút. E, môžem vám poďakovať a tiež môžem poďakovať a poprosiť eh, tlmočníkov, aby maximálne 5 minút eh, nám darovali zo svojho času navyše, tak aby sme dali priestor eh, pani Lebail, generálnej riaditeľke. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. 5 minút na odpoveď na 25 otázok, to je naozaj málo. Ale združím tie témy, Vaše príspevky ukazujú, aký je tento problém komplexný, nie je určite jednoduchý. Je to problém, ktorý, na ktorý sa treba pozerať z viacerých úhľov. Čiže prvá skupina e, otázok, právna situácia. Tu vám môžem zopakovať, že komisia je garantom zmluv, zodpovedná za implementovanie za správne implementovanie európskeho práva v členských krajinách a samozrejme na stretnutiach, ktoré sme mali s francúzskými orgánmi, sme sa chceli uistiť, že to tak je a že získame vysvetlenia a zistíme, eh, ako je to so slobodou pohybu, ale aj základných práv a takisto aké sú, aká je situácia v diskriminácii. Takže komisia bude pokračovať zajtra na technickej úrovni s francúzskými partnermi. K otázke od viacerých z vás, kedy sa komisia vyjadrí. Komisia sa vyjadrí e, vo svetle e, takých celkových informácií. E, komisia zajtra teda bude pokračovať v práci, bude tu potom e, správa pani Reding o okolnostiach e, e, týchto prípadov, po tých objasneniach, ktoré potrebujeme, potom sa teda vyjadríme čo najskôr. E, dúfam teda, že diskusia z budúceho týždňa bude príležitosťou, aby sme tak učinili. Skupina otázok, ktorá sa týkala toho, že sme vynaložili 10 miliard eur na integráciu Rómov, čo sa stalo s týmito peniazmi. Samozrejme, že komisia pracuje e, s členskými krajinami, ktorých sa to týka. Pripomínam, že všetky štrukturálne fondy sa riadia zdieľanie. Je to hlavná zodpovednosť členských krajín, aby sa implementovali všetky projekty, ale samozrejme, že komisia a to je jedno z, jeden z cieľov zo stretnutia s Rumunmi, overuje efektívnosť eh, všetkých týchto projektov a komisia už eh, podporila členské krajiny, keď to potrebovali a keď sa definovali projekty, aby sa identifikovali tie, ktoré sú užitočné, tak komisia samozrejme určila, eh, teda pokračuje vo svojich krokoch týmto smerom. Tiež tu bola otázka o špecifických vlastnostiach e, Rómov, teda o špecifikách tohto, tohto etnika. Samozrejme, všetky tieto prvky sú dôkazom komplexity problému a, a toho, že musíme nájsť dobré riešenie tohto problému. Takže úvahy pokračujú, práca pokračuje. Ehm, musíme sa na to pozerať z dvoch rovín, z právnej a z tej integračnej a komisia ešte raz budúci týždeň si vypočuje správu pani Reding a určite aj v pléne sa zúčastníme na vašej rozprave. Účasť komisie na organizovanom stretnutí francúzských orgánov. Ide o ministrov alebo niektorých ministrov vnútra, tak komisia bola pozvaná na toto francúzske stretnutie a pani Malstrom konkrétne, ktorá je poverená agendou vnútorných otázok, sa na tomto stretnutí zúčastní. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, ďakujeme za informácie a ešte raz eh, želanie všetkého dobrého vo vašej práci generálnej riaditeľky pre spravodlivosť do budúcnosti. Ďakujem, ďakujeme tlmočníkom za týchto dodatočných 5 minút, ďakujem vám všetkým.